štát našej zodpovednosti, aby sme pozitívne reagovali na ich aspirácie. Ďakujem pekne. Grácie. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, Chcem vás informovať, že v medziparlamentnom stretnutí v rámci medziparlamentného stretnutia delegácia Ľudovej republiky Čína eh, navštívi Európsky parlament a budeme oslavovať 29. výročie e, vzťahov a chcem e, čo najstrečnejšie privítať všetkých členov e, tej delegácie pán Čapek Šin, ktorý je podpredsedom Výboru pre zahraničné veci Národného zhromaženia Čínskej ľudovej republiky. Krešencio Oliverini, člen Európskeho parlamenta, parlamentu, sú mm, e, spolupredsedovia tohto 29. medziparlamentného zhromaždenia. Európsky parlament sa teší, že tento dialog e, pokračuje pravidelne. Toto nové zasadnutie zlepší e, vzťahy medzi našimi dvomi parlamentmi a umožní nám riešiť mnohé témy, ktoré sú v spoločnom záujme obok nás. Dovolte, aby som e, predstaviteľom oboch delegácií popriala, aby zasadnutie, ktoré sa dnes koná, e, ešte zblížilo viac naše obe inštitúcie. Ďakujem. Ora per il gruppo e, de confederale. V mene zjednotenej lavice a zelených dávam slovo pánovi Šolcovi. Pani predsednička, pani vysoká predstaviteľka, pani podpredsednička komisie, v Európskom parlamente pravidelne diskutujeme o vzťahu EÚ-Rusko. V mene našej e, skupiny som predložil návrh uznesenia, e, pokiaľ ide o výsledky e, posledného samitu. A dovolte, aby som ešte dodal k tomu návrhu. Bolo to prvé stretnutie po tom, čo vstúpila do plnosti Lisabonská zmluva. E, ruská strana sa stretla s rozhodnejšou EÚ. A samozrejme, Ruská federácia je dôležitým partnerom. Tu pripomínam, že Ruská federácia vo februári 2010 ako posledná krajina Rady Európy e, ratifikovala protokol o e, Európsky protokol e, o ľudských právach. A tu ale sme v mnohých oblastiach ešte nedospeli ku konkrétnym výsledkom. Zdieľam ten názor, že s tou dohodou o partnerstve je, sme urobili krok správnym smerom, ale to nestačí, najmä pokiaľ e, odozdávanie európskych technológií e, nepostupuje ďalej na projekty, na ktorých sa podiela e, ruský štát. E, je tu množstvo E, možnosti spolupráce, pokiaľ ide stredné a malé podniky a tým sa e, vlastne môže zvyšovať dôvera. Takže e, prečo je toto zasadnutie, ktoré sa konalo také dôležité? Pre obe strany najväčšou výzvou je prekonanie nedostatku vzájomnej dôvery. Je tu príliš veľa vyhlásení a chýbajú skutočné projekty, ktoré by vo všetkých oblastiach politického, hospodárskeho, kultúrneho života e, naozaj budovali dôveru. Dovolte mi ešte jednu poznámku. Energia a životné prostredie sú veľmi dôležité pre riešenie problémov v našich vzťahoch. Často hovoríme o energetickej politike ako o strategickom nástroje, a ako pozitívny príklad budovania dôvery. Ale práve v oblasti energetiky je často veľa nedorozmení a tu musíme rozhodne konať. Ďakujem. Grazie per il gruppo. Ďakujem. V mene FD pán Provera. Minúta a pol. Ďakujem, pani predsednička. Rusko sa stane nesmierne dôležitým strategickým partnerom pre EÚ. Preto je životne dôležité, aby sme uzavreli s Ruskom dohodu o spolupráci. Je to dôležité z hľadiska európskej zahraničnej politiky, pretože takýmto spôsobom vznikne fórum na spoluprácu s Moskvou, s Moskvou vo všetkých oblastiach. Pre všetkým, pokiaľ ide o obchod, e, kontrolu nad pristahovalectvom, boj proti organizovanému zločinu, kontrola klimatických zmien a čo je veľmi dôležité, aj iránsky e, jadrový program, ako aj e, zabezpečenie mieru v Kakaskej oblasti. Musíme sa zbaviť predsudkov a musíme vystupovať konzistentným a inteligentným spôsobom a chceme vyriešiť problém bezpečnosti dodávok energií. Tu musíme uznať pridanú hodnotu programu Južnej vetvy, ktorá je dôležitá z hľadiska dodávky potrebnej energie pre ekonomické oživenie v budúcich rokoch. Vo vzťahu k takému dôležitému partnerovi, ako je Rusko, musí Európa postupovať po dvoch koľajach. Na jednej strane musí sa zaoberať otázkami hodnot a ideológie, ale na druhej strane musí zaujať aj praktický prístup k vzťahom s, týmito, s touto krajinou. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán poslanec Lepin. 2, minúty 30. Pani predsednička, pani vysoká predstaviteľka, blahoželám k tejto novej dynamike, ktorú predstavuje partnerstvo e, pre e, modernizáciu. Je to pragmatický krok a je potrebné zdôrazniť, že Rusko je nevyhnutným geopolitickým partnerom pre Európsku úniu. Takisto blahoželám e, k spolupráci s Ruskom v riešení krizových otázok Mám však aj niekoľko pripomienok. Zdá sa, že sa systematicky e, podceňujú otázky napríklad v oblasti energetiky a takisto atlantické ašpirácie blízkych e, susedov e, Ruska. E, musíme ale veľmi systematicky odsudzovať porušovanie ruských, ľudských práv, ale nie len v Rusku. Napríklad v Číne sa systematicky porušuje právny štát a takisto pokiaľ ide o požiadavky na pracovné podmienky v Číne, tieto neberieme do úvahy, hoci na, na ich úkor strácajú prácu pracovníci v EÚ. E, je potrebné, aby sme e, takisto sa venovali aj e, otázkam ideologickým, ktoré ešte stále sú dôležité pre Rusko. Je potrebné, aby sme neopúšťali naše ciele vytvorenia e, Európy, ale musím pripomenúť, že toto zhromaždenie vo vzťahu k, k Rusku e, musí bojovať aj za e, odzbrojenie. Ešte za éry pána Gorbačova sme museli v tomto smere zaujať istý postoj, ale teraz stojíme pred novou historickou e, skutočnosťou a musíme oceniť e, niektoré e, kroky, ktoré už boli urobené. Musíme však predísť nepríjemným prekvapeniam, ktoré môžu byť ktoré môžu sprevádzať e, koniec studenej vojny. E, je potrebné, aby sme e, teraz predišli tomu, že sa obnovia niektoré sovietské projekty, ale napriek tomu je Rusko veľmi dôležitým strategickým partnerom a myslíme si, že z hľadiska kultúry, civilizácie, dejín, zemepisu je nám Rusko Rusko bližšie ako niektoré ďalšie štáty, ktoré napriek tomu e, majú ambície stať sa členmi Európskej únie. Ďakujem. Teraz e, dám slovo ďalším rečníkom, ale prosím vás, aby ste e, dodržiavali čas, ktorý vám je vymedzený, pretože už teraz zaostávame. Nech sa páči pani Omen Ruiten. Ďakujem, pani predsednička dámy a páni. Ja by som sa chcela poďakovať tým kolegom a kolegyňam, ktorí sa pričinili o to, aby sme pripravili dobré a jasné uznesenie. Pani Eštonová, v našom uznesení je celý rád kritických poznámok k samitu a ako to vyjadrili viacerí predrečníci, aj my si myslíme, že tie slabšie výsledky sa dajú zôvodniť tým, že Rusko radšej spolupracuje bilaterálne než spoločne s Úniou a preto aj náš hlas je slabší. Takže ako vyzerala tá schôdzka. Máte naozaj, ste mali pocit, že ste mohli vyjadriť a hovoriť európskym hlasom? A potom štyri otázky. Mm, hovoril sa vôbec o dohode o partnerstve a spolupráci? Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali právne záväznú dohodu, ktorá siaha ďalej než len nejaké rozhovory o energetike. Ale takáto dohoda o partnerstve musí obsahovať aj otázku demokracie a ľudských práv. A má pre vás takáto dohoda o partnerstve vôbec prioritu? Partnerská dohoda, modernizácia, tam sa necítim byť zahrnutá ako členka parlamentu. Samozrejme, musíme v tejto oblasti pracovať, ale pokiaľ ide o modernizáciu, tam nie je dosť e, jasných vyjadrení. Ja by som e, bola rada, keby sme predtým o tom hovorili, pretože pokiaľ ide o modernizáciu ruského hospodárstva, tam si myslíme, že najmä pokiaľ ide o VTO a boj proti korupcii je oveľa dôležitejší. A teraz ešte niečo k tým spoločným priestorom. Tá nová e, otázka modernizácie E, to e, vlastne zodpoveda tomu, o čom sme už kedysi hovorili, ale toto rozhodnutie a uznesenie musí viac hovoriť o otázke ľudských práv. Vy ste už predložili niekoľko pozmeňovacích návrhov a myslím, že tieto veci by sme mali prediskutovať spolu so správou o Rusku. Veľmi ma to mrzí, ale musím vám jednoducho zobrať slovo, preto ne, pretože nemožno o 40 sekúnd prekročiť rečnícky čas. Pán Svoboda, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pani vysoká predstaviteľka, ďakujem za vašu správu. Bola jasná, otvorená a ukazuje, ako je dôležité, aby sme vstúpili do partnerstva s Ruskom. Prajeme si e, strategické partnerstvo, ale musím k tomu povedať to, že Rusko je partnerom, ktorý vždy nedodržiava všetky dohody. A pokiaľ ide o Gruzinsko, áno, ja som bol veľmi kritický e, proti e, vo veci Gruzinska je mi ľúto, že musím povedať, že Rusko nedržuje dohodu s Gruzinskom a to oslabuje e, pozíciu Ruska a možnosť Ruska e, pôsobiť mieru v tejto oblasti. A teraz, keď sa pozrieme na situáciu v Kyrgyzstane, to je kritická situácia, aj tam by Rusko malo pomôcť e, vyriešiť tento problém. Vďaka Bohu, Rusko teraz povedalo, že to chce urobiť spolu so Spojenými národmi a to je to, čo musíme Rusku povedať. Chceme Ruska mať ako partnera, chceme ho ako strategického partnera, ale Rusko sa musí pridržať našich spoločných pravidel, ktoré sme vyvinuli so Spojenými národmi a musí sa pridržať dohôd, ktoré uzavrelo so spoje- s Európou. A teraz e, tá posledná otázka, pokiaľ ide o vzťahy s rozvoja vzťahov medzi Ukrajinou a Ruskom. Ja sa toho teším, ale e, to nám nemôže brániť v tomu, aby sme ďalej rozvíjali aj vzťahy medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Ďakujem. 1,5 minúty má slovo pán Lamzor. Pani predsednička, pani podpredsednička, e, to, čo povedal pán Svoboda, áno, prajeme si e, strategické partnerstvo, ale sme toho názoru, že toto partnerstvo ešte nemáme, e, pretože tu nemáme dostatok spoločných hodnôt. A ja si, ale myslím, že sú tu znaky nádeje a znaky nádeje e, sú dôležité najmä pre vaše funkčné obdobie, pani Baron Kašanova. To, čo ja v Rusku vidím, je e, v úvodzovkách e, západná politika, ktorá je konstruktívnejšia než to, čo sme videli v minulosti. Napríklad e, e, spor na hraniciach na severe s Norskom, tam ide o suroviny, potom Ukrajina, Sevastopol, dodávky plynu, to je dôležitý krok. Veríme, že to stabilizuje dodávky dávky plynu. A teraz e, vzťahy s Polskom e, v súvislosti s tragédiou v Smolensku. To sú dôležité kroky. A ja musím povedať, že sme nečakali, že e, ruská štátna televízia bude vysielať dvakrát film Andreja Vajdu o Katyni. Ja si myslím, že táto politika, západná politika v úvodzovkách ukazuje, že E, skutočné problémy e, sú na juhu a na východe, e, Kyrgyzsko, Irán a možno, že sa niečo pohne, aj pokiaľ ide o bezpečnosť radu OSN a Irán. Je tu nádej, dúfajme, že sa posunieme vpred smerom ku strategickému partnerstvu. Ďakujem. Grazie. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo pani Hautala. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. E, Vážená pani e, vysoká e, predstaviteľka, ďakujem celej skupine, ktorá bola na samite v Rostove na Donie. Pokiaľ ide o ľudské práva, som veľmi spokojná, že sa o tom diskutuje. Spomínali ste pozitívne signály, ale sú tu aj dôvody na znepokojenie a podľa môjho názoru Európsky parlament by mal vo svojom uznesení sa venovať aj týmto problémom. Máme veľmi dobrú spoluprácu medzi parlamentom, radou a komisiou a mali by sme eh, eh, v tomto zmysle eh, konať v oblasti ľudských práv. Pani vysoká predstaviteľka, ehm, Spomneli ste veľmi dôležitý prípad, ehm, prípad ľudských práv pána Magnického. Je to otrasný príklad Eh, keď človek, ktorý chcel brániť eh, eh, ľudské práva, prišiel o život. Tam skutočne, že je v Rostove, mm, mimovládne organizácie sa nemohli zúčastniť týchto rokovaní a viedli svoj názor. Napokon ide ešte článok 31, pokiaľ ide o slobodu zhromaždení. E, ďakujem pekne. A teraz e, pán Kurský. Ďakujem pekne, pani predsednička. Moskva si uvedom, že bez, e, v rozvoju do średniej... bez modernizácie, bez prístupu k e, západným technológiám nikdy nedobehne európsky priemier. E, Európska únia by to mala e, využiť, ale k tomu, sa, k tomu nedochádza, pretože výsledky tohto samitu nie sú uspokojujúce a takto bude pokračovať, kým e, Európska únie sa neodhodla na pevnejší postoj a nezačne e, v skutku podporovať isté hodnoty. Nové partnerstvo s Ruskom by malo mať ustanovenia ohľadom ľudských práv a mal by jednoznačne uviesť, že Rusko nebude môcť s nami spolupracovať, pokiaľ vylepší svoje výsledky v oblasti ľudských práv. A práve preto nechápem, prečo sme nereagovali na potlačenie demonstrácií e, v Petrohrade alebo v Moskve. Nestačí udelovať e, Sacharovú cenu, musíme e, konať a nielen len hovoriť slova. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán poslanec Felder. Jedna minúta. Od čias Petra, od čias Petra Veľkého e, vykladá e, Rusko a Európu pojem modernizácia odlišne. Na jednej strane ide o materiálnu interpretáciu alebo aj o širšiu interpretáciu a to sa ukazuje aj e, v Rostove po podpise partnerstva modernizácie predseda, prezident e, Medvedev povedal, že ide predovšetkým o technokratickú oblasť. Pre európske inštitúcie je dôležité, aby sme hovorili o modernizácii spoločnosti, aby išlo o ochranu základných práv v slobodnej občianskej spoločnosti a je na zamyslenie, že ruská bezpečnostná služba má viac právomocí, to povedal aktivista v oblasti ľudských práv Vladimír Lukin. A e, myslíme si, že e, model Putin sa nemôže opakovať v tomto regióne alebo v Ukrajine. Ďakujem. Pán Lisek, minta 30. Vážená pani predsednička, Lady Ashtonová. Je dobre, že s Ruskom komunikujeme. Je potrebné udržiavať s Ruskom dialog a všetci rozumní ľudia to môžu len podporiť. Tento dialog s Ruskom podporuje aj Európsky parlament. Rusko sa mení, pri najmenšom v to dúfame. A dúfame takisto, že situácia bude taká, ako povedal pán Medvedev, že, bude, že zavladne diktatúra právneho štátu. Je to dôležité pre Európsku úniu, pretože z hľadiska investícií a obchodnej spolupráce si musí byť istá, že v Rusku budú vytvorené podmienky, ktoré takéto aktivity nebudú hatiť, ale skôr podporovať. Žiaľ, predbežne máme vo vzťahu k Rusku viaceré problémy, a musíme Rusko na to neprestajne upozorňovať. Sme radi, že Rusko spolupracuje s medzinárodným spoločenstvom, s NATO, s EÚ, OSN, pokiaľ ide o boj proti terorizmu v mene medzinárodnej bezpečnosti, ale nie všetky veci sa riešia a Platí to predovšetkým pre e, vzťahy so susedmi. E, uvedomujeme si, že ruskí politici si želajú niektorí obnoviť Rusku, e, ruské impérium, predovšetkým vo vzťahu k Gruzinsku a musíme ich neprestane na túto skutočnosť upozorňovať. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pán Plankenstein, minúta 30. Frau Präsidentin, Pani predsednička, pani Ešnova, kolegyne, kolegovia, summit EU-Rusko priniesol dobré výsledky, najmä pokiaľ ide o konkretizáciu partnerstva a modernizácie. Ja vítam, že dialog medzi občianskými spoločnosťami sa stal prioritou tohto partnerstva a modernizácie ako predseda našej delegácie EU Rusko e, som, sa, som viedol jedno zasadnutie, ktoré sa venovalo práve tejto téme budovania občianskej spoločnosti a opäť sme mohli konštatovať, koľko e, pozitívneho sa odohralo za posledný čas v Rusku, ale aj to, koľko ešte treba urobiť. A ako sme my na základe našich skúseností mohli mnoho do tejto diskusie priniesť výmena, diskusia je veľmi dôležitá v tejto oblasti. Nie je možná modernizácia bez vzájomných kontaktov ľudí. A preto som e, sklamaný, že sa ďalej neposunula téma e, uľahčenia víz. Musíme e, stanoviť jasné ciele, e, na ktorých budú pracovať EÚ aj Rusko. Nejde len o to, aby sme tu e, dodržiavali nejaké, e, do, nejaké postupy, ale ide o to, aby sme boli vypočítateľní e, v tejto oblasti, aby boli jasne stanovené kritériá a každý, aj Rusko musí vedieť, že ak sa tieto podmienky splnia, ak sa vyriešia konkrétne problémy, tak potom e, príde uľahčenie vízového styku, bezvízový styk. Ďakujem. E, slovo pán Černesky, minúta. Pani predsednička, dámy a páni, Vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom musia byť dvojsmernou ulicou Ehm, potrebujeme sa eh, s nimi deliť o naše poznatky týkajúce sa technického vývoja, ale oni nám musia takisto dať niečo späť, musia zlepšiť investičnú klímu pre, naše, pre našich investorov a musia posilniť právnu istotu a stabilitu. Veľmi ľutujem, že na samite, o ktorom hovoríme, išlo iba o jednosmernú ulicu, my sme im niečo dávali, ale nič sme nedostali späť. V spoločnom uznesení chýba odkaz na konkrétne prípady porušovania ľudských práv. Mali by sme uviezť aj konkrétne mená, konkrétne príklady, ktorých je veľa. Pani Merklová, ako aj pán Medvedev sa dohodli, že sa zriadi e, politický výbor medzi EU a Ruskom, ale musíme naozaj vidieť, o čom hovoríme ako členské štáty EÚ. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo pánovi Mienmon. Minúta a pol. Prosím vás o ticho v sále. Dôležitosť vzťahov s Ruskom pre EÚ, pani predsednička, nezavdáva žiadne pochybnosti. Rusko je skutočne dôležitým strategickým partnerom a e, je e, dobré, že bola prijatá nová dohoda medzi Ruskom a Spojenými štátmi a že sa e, takisto e, rieši otázka štítu, raketového štítu aj vo vzťahu k Ukrajine. Je to vec, na ktorej sa pracuje už veľa Eh, okrem toho sa eh, schválilo uznesenie 12.19.29, ktoré sa vzťahuje na Irán, ale eh, je škoda, že sme nedosiahli skutočný pokrok, pokiaľ ide o vyjednanie novej dohody s Ruskom čo znamená, že Rusko by malo vstúpiť do VTO, ale táto otázka ešte stále nie je celkom vyjasnená. Je potrebné dosiahnuť dohodu, pokiaľ pokiaľ ide o energetiku, investície, obchod, tu je potrebné prijať právne záväzné pravidlá. E, súhlasím samozrejme s tým, že Európska únia by mala podporiť úsilie Ruska o modernizáciu, ale partnerstvo e, v oblasti modernizácie by nemalo byť alternatívou tej dohody, o ktorej som hovoril predtým. Samozrejme, teší ma, že zlepšenie právneho systému Ruska a boj proti korupcii sú súčasť súčasťou tohto partnerstva. To je dobre, ale eh, chcel by som dodať ešte toľko, že jednotná účinná eh, politika EÚ na základe Lisabonskej zmluvy je nevyhnutá. Na, no a verím, eh, pani predsednička, že to bude možné vo vzťahu k Rusku dosiahnuť. Ďakujem. Kolegi, stiamo concludendo. Vážení poslanci, chýlime sa ku koncu našej rozpravy, preto vás e, prosím, aby ste e, v sále e, zachovali potrebnú atmosféru. Nech sa páči, jedna minúta. Pán Benigen. Ďakujem, vidím, že máte problémy so zachovaním poriadku v tejto sieni, ale zdá sa, že hluk sa stále stupňuje Pani vysoká e, predstaviteľka, ďakujem vám za informácie o výsledkoch vášho stretnutia. Nás tieto výsledky veľmi zaujímajú a verím, že e, bolo toto stretnutie e, užitočné a že sa odohrávalo v duchu zvýšeného porozumenia medzi obidvoma stranami. A hoci ešte stále sú tu isté rozdiely v našich našich hodnotách môžeme povedať, že sa zvýšil počet e, tých cieľov, ktoré sa snažíme spoločne dosiahnuť. Pokiaľ ide o uznesenie, ktoré máme v úmysle prijať, podľa mňa nie je slabé. Je to vyvážené uznesenie a Myslím si, že toto uznesenie skutočne odzrkadľuje výsledky tohto samitu. Táto zlepšená komunikácia s Ruskom je veľmi dôležitá, pretože poskytuje príležitosť na riešenie dlhotrvajúcich problémov vo vzťahu k tomuto štátu a k tomuto partnerstvu. Ďakujem. Eh, pokiaľ ide o catch the eye, dám slovo iba jednému poslancovi za každú skupinu, ktorá požiadala o slovo, pretože veľmi zaostávame za našim časovým programom. Najprv má slovo kolega, eh, pán Vajden. Jedna minúta. Sadarbība ar nenoliedzam ir turpinu. Pani predsednička, dámy a páni, spolupráca s Ruskom by mala pokračovať a rozvíjať sa, ale nová dohoda o partnerstve musí byť presnejšia a právne záväzná. Spolupráca pre modernizáciu musí byť e, obojstranná a proporcionálna. Ako koordinátorka pre podvýbor pre ľudské práva musím zdôrazniť, zdôrazniť že je tu vlastne 115 prípadov e, konania e, v oblasti ľudských práv proti e, Rusku a Rusko bolo uznané ako vinným, ale nedošlo ku kompenzáciám. V roku 1944 tam upálili zaživa mnohých ľudí, vrátane tehodných šien a e, ten človek bol uznaný e, vinným a zo strany ruskej vlády dostal vyznamenanie. Takže to je dôkazom toho, že máme odlišné, odlišné chápanie ľudských práv e, v EÚ a v Rusku. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dám slovo pán Pasku. Jedna minúta. Podľa mňa výsledky e, e, e samitu Rusko, e, e Nemecko e, z maja tohto roku môžu byť dôležitejšie ako summit v Rostove na Donie. V každom prípade otázky bezpečnosti a Prinestierska e, by sa mali byť prediskutované koherentnejším spôsobom medzi vysokým predstaviteľom únie a ruským ministrom zahraničia za predpokladov, že im ide o to isté. Keď jeden hovorí o ri- mechanizmoch riešenia sporov, a druhý o fóre, bezpečnostnom fóre na výmenu informácií o otázkach bezpečnosti. Napriek tomu, e, že ma uznáva ako profesor medzinárodnej politiky a ja uznávam, že vysoká stratégia je prerogatívou veľkých e, veľmocí, e, uvedomujem si, že veľmi dôležité sú detaily, ktoré musia riešiť menej významné štáty. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. A posledné vystúpenie v rámci postupu Catch the Eye. Pán Münce, jedna minúta. Vážna pani predsednička, veľ, nedopadalo sa veľa dosiahnuť na samite partnerstvo naučili eh, modernizácii zostáva na papieri a nie je jasné, či pôjde o partnerstvo dve naučili spolupráce. Nemáme žiadny časový e, rámec, neboli definované žiadne konkrétne projekty. A samozrejme vieme, že je dôležité prehlbiť naše vzťahy s Ruskom, ale e, podľa nás e, zrejme Rusko je najdôležitejším partnerom Európy. A považujem za kontraproduktívne spojiť liberalizáciu vízového režimu s našim východným partnerstvom E, myslím si, že e, to nedopadlo dobre počas rozšírenia v roku 2004. E, musíme zabezpečiť, aby boli splnené všetky predpoklady. Pokiaľ ide o konflikt v oblasti Gaze a Kosova, pokiaľ ide o krízu v oblasti, potom treba položiť otázku, prečo sa nehovorí aj o politicky nestabilnej situácii v Kyrgyzsku. Keď kolabujú štátne štruktúry, potom nemôžu pri susedné projekty to, sa tomu pokojne prizerať. Takisto aj projekt Nabuko. Ďakujem pekne. E, uzatváram e, diskusiu v rámci postupu, keď DI e, odozdávam slovo pod predsedničke komisie pani Eštanovej. Ospravedlňujem sa v súvislosti s týmto hlukom a poprosím kolegov, aby sa snažili o ticho. Nech sa páči, pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička. Thank you, Madam President. I'm... Ďakujem. Dúfam, že tí, ktorí chcú počúvať závery tejto rozpravy, budú mať túto možnosť. Ja by som sa chcela zamerať na niekoľko kľúčových bodov, na ktoré poukázali viacerí poslanci, predovšetkým vo vzťahu k partnerstvu pre modernizáciu a dohode o politickej spolupráci. Nie sú to vzájomne sa vylučujúce dokumenty a ja si želám, aby sme dosiahli významný pokrok, pokiaľ ide o dohodu o spolupráci, kde sú veľmi dôležité časti o obchode a hospodárstve, ale e, popri e, tom treba povedať, že to je len začiatok prístupu partnerstva pre modernizáciu. Ja viem, že sú tu ešte rôzne významné výzvy, ako povedal pán Severin, ale pán Lambsdorff zároveň povedal, že to je skutočná príležitosť, na ktorej by sme mali budovať. Pán Kursky, Kursky skutočne sa tu hovorí aj o otázke ľudských práv. Nie je je to iba otázka technických výhod, o ktoré Rusku ide. Je to oveľa širšia problematika vrátanie reformy súdnictva a v, vo vyhlásení zo samitu e, môžete nájsť aj zmienku o týchto otázkach, to znamená otázkach hodnot. Z hľadiska schopnosti hovoriť jedným hlasom pani Umen Reuten my sme schopní už Eh, vidieť oveľa konzistnejší postoj EÚ eh, e v rade oblasti a myslím si, že EÚ je rozhodnutá hovoriť jednotným hlasom, ale za to nechce eh, potlačiť všetky bilaterálne vzťahy. Ale 27. je oveľa schopnejšia vyvíjať tlak na Rusko či vplyv na Rusko, než to to môžu robiť jednotlivé členské štáty. Ako povedal pán Tonika Lepin a pán Svoboda, hovorili o dvoch veciach. Hovorili o prepojení na krizové riadenie. Ja som sama hovorila o potrebe efektívnejšie spolupracovať pri riešení otázok vo svete a e, e, tie e, otázky týkajúce sa Kyrgyzstanu a ďalších krajín samozrejme sú e, predmetom nášho záujmu a pokiaľ ide o Kazachstan, my e, neprestajne e, udržiavame kontakty. Pán Terok hovoril o Ukrajine. Včera som sa stretla s predsedom vlády Ukrajiny, predovšetkým s cieľom hovoriť o spôsoboch, akými by sme mohli posilniť vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou. Veľmi dobre si uvedomujem, že Ukrajina je pre nás dôležitým štátom a je veľmi dôležitá hlavne v kontexte toho, čo robíme v regionálnej dimenzii v otázke víz. E, tu skutočne spolupracujeme a pracujeme v súčinnosti s našimi e, susedmi v východnej obchodnom partnerstve a chceme, aby sme e, predišli neprimeraným e, nerovnováham. E, a pokiaľ ide o pripomienku týkajúcu sa dialogu s občianskou spoločnosťou, tak tento je predmetom tejto dohody. A, a, a možnosť vstúpiť do VTO je takisto ďalšou otázkou a pokiaľ ide o Kazachstan, tak sa e, budeme uvažovať, čo ďalej sa dá urobiť. Samozrejme, otázka Gruzinska je veľmi dôležitá. My sme ju otvorili na dvojstranných stretnutiach na všetkých úrovniach. Je veľmi dôležité, aby sme v Ženeve naďalej pracovali na prijati e, uznesenia v tomto smere. A úplne napokon, nakoniec, pani predsednička, energetika má obrovský význam a my sme túto otázku zdôrazňovali v súvislosti s so silným partnerstvom, ktoré musíme udržiavať tak s Ukrajinou, ako aj s Ruskom. Ďakujem. Ďakujem pani podpredsednička. Dostala som 6 návrhov uznesenia na záver tejto rozpravy. Rozpravu týmto končím. Hlasovať budeme zajtra na obed o 12. Teraz prechádzame k hlasovaniu.